myšlienky mohli prečítať v návrhu e, stanoviska komisie, aby sme to všetko, čo už tu zaznelo, dnes nemuseli opakovať. Ďakujem. Tým pádom uzatvárame spoločnú rozpravu a zajtra bude hlasovanie. Skôr ako prejdeme k nasledujúcej rozprave, chcem, aby ste si vypočuli následujúce oznámenie ohľadne obrany E, imunity. Pán Valdemar Tomaševský sa obrátil na predsedu, ktorý, aby ochránil jeho mandát európskeho poslanca na základe rozhodnutia Litovského výboru pre etiku. E, pán Tomaševský bol vyzvaný viacerými poslancami e, na základe 6. článku a odseku 3 rokovacieho poriadku oddelení, právnemu oddeleniu, ktoré je v tejto oblasti e, kompetentné. Teraz nasleduje správa pána Skota, e, e, kvalita poľnohospodárskej produkcie. Takže dávam slovo pánovi Giancarlovi Scottovi na 4 minúty, nech sa páči. Grazie, signor presidente, onorevoli colleghi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, dámy a páni. Globalizácia trhov a vážna kríza, ktorá postihla teraz Európu a polnohospodárstvo, znamená iba jednu možnú odpoveď a to je zdôraznenie kvality výrobkov. Takýmto spôsobom môžeme zvýšiť konkurencieschopnosť a získať pridanú hodnotu pre Európu. V mnohých vidieckých oblastiach je iba polnospodárstvo možnosťou na rast. Je tu iba niekoľko alternatív. Treba podporovať polnospodárstvo v týchto oblastiach, pretože to podporí hospodárstvo, ako aj pracovné miesta a pracovné príležitosti v týchto oblastiach. Takisto kvalita by mala byť spojená s moderným polnohospodárstvom, ktoré neposkytuje iba kvalitné potraviny, ale uskutočňuje aj služby, ktoré ustavične sa rozvíjajúca spoločnosť potrebuje. Vo svojej správe zdôrazňujem skutočnosť, že existujú tri rôzne registračné systémy, ktoré sú potrebné pre geografické označenie. Tie súvisia e, s miestnymi a regionálnymi oblastiami v Európskej únii. Majú dočinenia s históriou, chuťou a tradíciou. Keď oddelíme systémy PDO a PGO. Um, myslíme si, že rozdiely v spôsobe výroby týchto výrobkov uh, sa zachová. Takisto potrebujeme osvedčiť miesto, kde boli výrobky vyrobené, to bude neoddeliteľnou súčasťou identity daných potravín. A bude to aj hovoriť o tom, ako daná potravina zapadá do potravinového reťazca. Keď povieme, že suroviny musia byť zaručené, keď sa povie, že sú z nejakého miesta, musia byť naozaj z toho miesta, tak to bude záruka pre spotrebiteľov. Výrobné metódy tvoria tiež súčasť identity, kvality a bezpečnosti potravín. Treba mať na pamäti, že našou povinnosťou je ochraňovať výrobcov a spotrebiteľov potravín. Vo svojej správe sa venujem potrebe poskytnúť vzdelávaciu a informačnú politiku pre spotrebiteľov. Túto úlohu by mala zohrávať Európska únia. Musíme mať európsku značku a značku kvality. Takisto potrebujeme medzinárodné uznanie geografických systémov označovania pôvodu potravín. Je to dôležité, keď sa chceme chrániť pred falšovaním veľmi kvalitných výrobkov. Chcel by som sa poďakovať pánovi Čološovi, komisárovi Čološovi za to, že je tu dnes s nami. Musíme chrániť kvalitatívne systémy, ktoré zabezpečujú potravinovú bezpečnosť pre nás v budúcnosti. Znevýhodnené vidiecké oblasti treba chrániť prostredníctvom polnohospodárstva a treba tam podporovať pestovanie a výrobu tých potravín, ktoré sú charakteristické pre dané oblasti. A inak totiž to obyvateľstvo žijúce v daných oblastiach by nemalo zdroj obživy. Musíme chrániť aj životné prostredie a krajinu a pokiaľ to bude možné, mali by sme podporovať gastronomický cestovný ruch, a turistický ruch, ktorý súvisí s históriou a kultúrou Európskej únie. Chcel by som sa poďakovať kolegom za podporu, ktorú som od nich získal v polnospodárskom výbore a zajtra o tom budeme hlasovať. Ďakujem, pán Skota. A teraz dávam pánovi, slovo pánovi Čiolisovi za komisiu. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, pán Skota, dámy a páni, nazdávam sa, že hlavným prvkom ktorý dáva osobnosť európskemu poľnohospodárskemu a agroalimentárnemu modelu, to je politika kvality a rôznorodosti. Práve z tohto dôvodu politika kvality v agroalimentárnom sektore je jednou z priorit môjho mandátu. Je to jedna z hlavných priorit hneď po reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky. Politika agroalimentárnej kvality je nielen dôkazom, že európsky poľnohospodári počúvajú a želania spotrebiteľov, ale to môže byť takisto aj e, spôsob, ako zvýšiť prítomnosť európskych výrobkov na medzinárodných trhoch. Aby sme naše ciele dosiahli, myslím si, že potrebujeme jasný, čitateľný rámec, dobre štrukturovaný, dobre identifikovaný spotrebiteľmi a musí byť takisto kompletný a dostatočný, pokiaľ ide o potrebu e, štrukturovanosti, myslím si, že to je jedným z cieľov, musí byť prístupnejšia poľnohospodárom, ktorí musia byť aj poberateľmi, aj spotrebiteľmi a pritom táto politika kvality nemôže stratiť svoj obsah. Politika kvality znamená ubezpečenie spotrebiteľov, ale aj pridanú hodnotu poľnohospodárom a v tom plne súhlasím s pánom Scottom. Má prispieť k udržaniu rôznorodosti našich poľnohospodárstiev a k udržaniu konkurencie schopnosti. E, Poľnohospodárske usadlosti, ktoré dokážu predávať výrobky, sú konkurencieschopné. Ak dokážu prežiť, sú konkurencieschopné. Ak dokážu e, predávať výrobky s vysokou pridanou hodnotou, sú ešte kom- konkurencie schopnejšie, aj keď niekedy ide o veľmi malé usadlosti a o malých producentov. Takže myslím si, že je potrebné zvýšiť konkurencie schopnosť našich E, výrobní poľnohospodárskych. Politika kvality a rozvoj miestných e, trhov, krátke okruhy a priame kontakty, približenia sa výrobcov so spotrebiteľmi môže prispieť práve k dobrým výsledkom a k zvýšeniu konkurencie schopnosti poľnohospodárov, ktorí sú v súčasnosti málo prítomní na trhoch. Poľnohospodári už vyvíjajú úsilie, aby poskytovali bezpečné výrobky, ktoré by rešpektovali životné prostredie a blahobyt zvierat. E, takisto máme systém etiketovania, ktorý je vítaný a správa takisto prináša niektoré myšlienky v tomto smere. E, riadiť sa normami, ktoré rešpektujú poľnohospodári a ktoré teda by takisto sa zaoberali etiketovaním, tak to je takisto dôležité pre spoločnú poľnohospodárskú politiku aj po roku 2013. To je môj cieľ. Musíme rozvíjať naše nástroje ohľadne komunikačnej politiky aj u poľnohospodárov, u spotrebiteľov, ale aj na medzinárodnej úrovni. Náš systém kvality by mal byť e, veľvyslancov nášho modelu a našej spoločnej poľnohospodárskej politiky. A na záver chcem povedať, že správa pána Skotu prišla vo vhodnom čase. Ako viete, komisia chce predložiť legislatívny balíček o politike kvality do roku 2010 a správu, e, ktorú pán Skota dnes predstavuje, tak v nej je zhodnotená situácia, obsahuje návrhy a ja ju budem brať do úvahy do takej miery, ako to bude možné, keď vám budem predstavovať legislatívne návrhy. Gratulujem spravodajcovi a poslancom parlamentu, ktorí na tejto správe sa podielali a chcel by som si vypočuť vaše stanoviska a vaše názory a návrhy. Ďakujem, pán komisár. A teraz pani Erans Garcia za výbor Envy. Ďakujem, vážená pani predsednička. Naozaj chcem poďakovať pánovi Scottovi za vynikajúcu ochotu negociovať o tejto správe. Bolo radosťou pracovať s ním aj s ďalšími hovorcami parlamentných skupín. Sme hrdí na pozíciu, ktorá sa preukáže zajtra pri hlasovaní v Európskom parlamente sme hrdí na pozíciu, ktorá bráni kvalitu, stavia na rozvoj a valorizuje vidiek nie iba ako svet, ktorý nemá byť iba svetkom kultúry a minulosti, ale aj tvorca zamestnania, pracovných miest a bohatstva. Je to dôležité najmä v tejto ekonomickej kríze a v dramatickej situácii v oblasti zamestnanosti v niektorých členských krajinách je jasné, že poľnohospodársky výbor stavia na kvalitu a my chceme udržať túto diferenciáciu medzi e, o, označením krajiny pôvodu a medzi e, ochran, ochrannými známkami. Teraz je veľmi dôležité, aby sa valorizovala produkcia Európskeho spoločenstva E, privítala som slova pána komisára, ktorý hovorí, že stavia na budúcnosť e, prostredia e, poľnohospodárstva. Budeme radi, keď bude počúvať tento parlament aj zajtra a že tu bude prítomný aj počas hlasovania. Dúfam, že nikdy už nedôjde k tomu, že Európska komisia pred parlamentom bude zakazovať veci ako napríklad niektoré štandardy, pokiaľ ide o ovoci a zeleninu, ktoré veľmi poškodili európsky trh E, chceme, aby sa deformácie trhu zlepšili, chceme stavať na kvalite, bezpečnosti a adekvátnej kvantite výrobkov. Chceme, aby komunitárna produkcia dosiahla e, želateľnú vysokú kvalitu a takisto rátame s prácou pána komisária Čelosa, pretože, pretože inak nemôžeme ani my, ani poľnohospodári. Ďakujem pani Rans Garcia. A teraz pán Giovanni Lavia, dve minúty. Grazie, signor presidente. Ďakujem, vážená pani predsednička, vážený pán komisár, drahí kolegovia. V mene EPP by som chcel poďakovať nášmu spravodajcovi pánovi Skotovi za vynikajúcu prácu. Politika kvality má vysokú hodnotu vzhľadom na spotrebiteľov, ale aj e, výrobcov. Táto politika dáva výrobcom veľa. Ako všetci dobre viete, konkurencia môže byť, e, mať rôzne podoby na trhu. My tu máme v Európe veľkú rôznorodosť, máme veľa krajín, ale máme Európu, ktorá napriek svojim výrobcom nie je schopná konkurovať v oblasti cien na svetovej úrovni a preto je dôležité, aby Európa stavila na diferenciáciu produktov. Takto by sme mali pristupovať k politike kvality cez diferenciáciu. To znamená, že my musíme ponúkať na trhu odlišné produkty ako naša konkurencia. Aj keď e, neexistujú špecifické referencie o nižších cenách zo strany konkurencie. Preto sa nazdávame, že všetky tieto značky e, spoločenstva sú dobrou skúsenosťou a treba v tom pokračovať. na medzinárodnej úrovni, na úrovni obchodných rokovaní, Európska únia musí zohrávať svoju úlohu, aby mohla brániť svoje značky a svoje označenia pôvodu a názvov. Ak sa chceme vyhnúť zníženiu kvality smerom nadol, čo by poškodilo naše výrobky, tak by som povedal, že pokiaľ ide o etiketáž, tak my sme predložili pozmenujúci návrh na zajtrajšie hlasovanie. Chceme, aby bol na etiketách aj pôvod suroviny pre čerstvé výrobky, ale aj pre netransformované výrobky, ktoré majú len jednu zložku. To znamená, že je dôležité, aby tam boli prvky, ktoré by dokázali identifikovať pán Tabajdy. Dve minúty. Ďakujem. Pán Čološ, vážení kolegovia, socialisti a demokrati sú toho názoru, že správa pána Skotu je veľmi dôležitá a súhlasíme s ňou. Myslím si, že táto správa obsahuje 4 až 5 dôležitých bodov. Eh, známka spoločenstva. Mnohí nechápu, že táto známka nie je smerom k federalizmu. Je to skôr záruka toho, že produkty budú zodpovedať predpisom mm, pre potravinovú bezpečnosť a teda tieto produkty sa tým pádom dajú oddeliť od produktov, ktoré pochádzajú z krajín mimo EÚ. Po druhé, myslím, že je fajn, že máme v osobe pána Čološa osobu, e, ktorá podporuje lokálne trhy a zvýrazňuje a zvýrazňuje ich význam. Pretože mnohostrannosť týchto agropotravinárskych produktov je veľmi dôležitá. Keď presne označíme pôvod, Myslím, že sa budeme uberať správnou cestou. Dúfam, že nový komisár už nebude podporovať to predchádzajúce stanovisko, že rôzne označovania, ochrana, e, teda kontrolovaný pôvod, geografický pôvod, že to už e, sa nebude uplatňovať a som rád, že sa tým už niektoré problémy vyriešili, ale niektoré ešte ostávajú otvorené, napríklad to logo bio produktov. S tým sme vlastne všetci spokojní. A piatý bod. Niektorí inicio- iniciovali, aby sa rovnako prísne pravidlá uplatňovali aj pre ovocie a zeleninu ako pri iných produktoch, ale chcel by som pripomenúť, že by sme nemali nadmerne regulovať, napríklad upraviť um, banány až do takého podrobného mm, rozsahu. Ďakujem, pani predsedajúca, kolegovia, pán komisár. A ja by som chcel zablahoželať pánovi eh, Scottovi k jeho správe. Naozaj mnohé z tej správy sa dá vyzdvihnúť. Použiaľ, eh, spolu s kolegami z ALDE nemôžeme podporiť tú správu v jej súčasnom znení. Nemôžeme podporiť článok 19 Myslíme si, že je to absolútne nezmysel, aby byrokrati v Bruseli hovorili spotrebiteľom, že môžu kúvať len rovné banány alebo uhorky. Preca tieto rozhodnutia musia robiť spotrebitelia. Spotrebitelia sa musia rozhodnúť, čo si chcú kúpiť a dúfam, že parlament použije zdravý rozum a príjme spoločný pozmeňovací návrh, ktorý predložila skupina Zelených a ECR a že sa vyhodí toto pravidlo rovných banánoch, aby si spotrebitelia mohli vybrať, či chcú mať rovné alebo zakrivené ovocie a zeleninu. A jednoducho toto rozhodnutie musí byť prenechané im. Marian Fischer bol predchádzajúca komisárka uh, upúšťala od týchto rozhodnutí, uh, teda od týchto štandardov a dúfam, že budeme pokračovať v tomto nástupenom smere. Takisto máme problémy s odsekom 16. Viem, že je tu určité volanie po eurologu. Avšak, pokiaľ to pre spotrebiteľov nič neznamená, pokiaľ to nie je pridaná hodnota pre farmárov, tak je to podľa mňa úplne zbytočné. Musí to jednoducho u spotrebiteľov rezonovať, musí im to dať nejaký zmysel, zmysel aj farmárom, pretože inak je to fakt zbytočné a zatiaľ nevidím nič, čo by naznačovalo tomu, že európsky spotrebitelia hľadajú nejaké to logo EÚ. No a napokon odsek 62 e, je tu určitá kritika súkromných certifikačných systémov, ktoré napríklad v Škótsku boli veľmi úspešné a mne sa zdá pre farmárov veľmi dobré, ak sa môžu dobrovoľne takto zaregistrovať v e, týchto týchto schémach na zabezpečenie kvality a my by sme ich mali v tom podporiť a nie odrádzať ich od toho. Čiže ak sa tu urobia malé zmeny, budeme môcť zajtra v hlasovaní túto správu podporiť. Ďakujem pekne. Merci, Lion, la... Ďakujem pán Lyon a slovo má Ellen Smith. Ďakujem pani predsedajúca. Môžem podporiť mnohé z pripomienok môjho škótskeho kolegu, aj keď e, nie je to môj stranický kolega. Naozaj si myslím, že v tej správe sa dá ešte veľa vecí vylepšiť, hoci je tam mnoho dobrého. Budem sa sústrediť len na dve veci. Spolu s ďalšími som presvedčený o tom, že naši občania chcú vedieť, odkiaľ potraviny prichádzajú a tieto informácie by mali byť povinné. Čiže pozmeňovací návrh 2, ktorý sme predložili, je, pardon, pozmeňovací návrh 4, opravuje sa račník, máme tam uh, veľmi silnú požiadavku, aby informácie o pôvode týchto potravín boli povinne uvádzané na obale, pretože to chcú spotrebiteľe vidieť. Takisto chcem podporiť pozmeňovací návrh 3, tak ako kolega, ktorým sa um, vypúšťa tá požiadavka opätovného zavedenia veľmi ťažkopádnych pravidiel vzťahujúcich sa na uh, ovocie a zeleninu. Minulý rok sme sa predsa rozhodli, že tieto pravidlá už nebudeme uplatňovať, aj keď občania zatiaľ veľa zmien nevideli, ale producenti si to všímajú a akýkoľvek pokus vrátiť sa k týmto pravidlám, to by bol len ďalšia, to by bola len ďalšia možnosť pre supermarkety a všetci v tom distribučnom reťazci, aby si kopli do producentov. Takže naozaj e, toto musíme mať pod dozorom. No a potom chcem ešte podporiť to, čo povedal kolega na Margo toho loga EU. Ak to má pridanú hodnotu, môžeme podporiť, ale pokiaľ nie, treba to nahradiť skôr tým povinným označovaním pôvodu, čo naši spotrebitelia chcú. Ale určite ostatné, všetko, čo je konštruktívne, zajtra podporíme. Ďakujem, pán Smith. Slovo má pán Nicholson. Ďakujem veľmi pekne. Aj ja by som chcel vyjadriť uznanie spravodajcovi za veľmi dobrú správu. Myslím, že je tam mnoho dobrých myšlienok v tejto správe a plne súhlasím so spravodajcom pánom Scottom, keď hovorí o tom, aké je dôležité, aby európsky e, producenti pridávali hodnotu a maximalizovali hodnotu svojich produktov. Musíme sa vždy snažiť o maximálne využitie agropotravinárskeho priemyslu v EÚ. Takto posilníme našu konkurencieschopnosť a posilníme hospodárstvo vo vidieckých oblastiach. V tejto súvislosti som veľmi rád, že pán Skota sa zaoberal aj budúcnosťou systémov PGI a PDO. Tieto nástroje sú u spotrebiteľov populárne, tak ako sú populárne aj u producentov, avšak súhlasím so spravodajcom, že riadenie a uplatňovanie sa musí zjednodušiť. Takisto, ak ich hodnotu v zahraničí chceme brať vážne, musíme zabezpečiť, aby e, tam e, do toho e, boli tam aj tretie krajiny. A napokon, pani predsedajúca, ja by som bol rád, keby viac produktov aj z nášho regiónu sa uplatnilo o tieto označenia PGI a aby sa zjednodušili tie procedúry na priznávanie označení, aby teda aj z môjho regiónu, zo Severného Írska sa mohlo viac producentov uchádzať. Avšak v tejto správe sú aj určité prvky, ktoré nepodporujem. Ja som proti tomu, aby sa zaviedlo e, logo kvality EÚ. Ja podporujem označovanie krajiny pôvodu a naozaj myslím, že logo EÚ EÚ by bolo bez zmyslu, bolo by to plitvaním času a peňazí a taký istý názor mám aj pokiaľ ide o logo EÚ o organických produktoch. Takže tie pozmeňovacie návrhy, ktoré prešli vo polnospodárskom e, výbore, pokiaľ ide o štandardy e, pre uvádzanie ovocia a zeleniny na trh, e, tak to naozaj je niečo, čo vôbec nepodporuje. Minulý rok, keď sme upúšťali od týchto pravidel, plne som túto iniciatívu podporoval a teraz naozaj kolegov vyzývam, aby podporili pozmeňovacie návrhy, ktoré predložila naša skupina aj ďalšie skupiny, aby jednoducho tieto prvky boli zo správy vyškrtnuté. Ďakujem pekne, ďakujem pán Nikolson a slovo má pán Lorenzo Fontána. Minúta. Ďakujem, pani predsedajúca, dámy a páni. Pán komisár Čološ, ďakujem za slova podpory, ktoré ste práve vyslovili. Chcel by som sa poďakovať kolegovi Scottovi za prácu, ktorú urobil na tejto správe. Zajtra sa bude hlasovať o tejto správe. Myslím si, že sa budeme snažiť čo najviac ochrániť tradičné výrobky každého regiónu Európskej únie. Pochádzam z Talianska kde máme viac ako 4 tisíc regionálnych špecialít a chceme si to zachovať. Museli sme odovzdať to posolstvo a posolstvo je, že iba kvalitou našich výrobkov budeme môcť konkurovať iným výrobkom na celosvetových trhoch. Keď zabrieme do úvahy krízu, ktorou momentálne prechádzame, nemôžeme robiť nič iné, iba podporovať kvalitu a vystopovateľnosť pôvodu výrobkov. Je dôležité vedieť, aké spracovanie je dovolené pre každú plodinu a odkiaľ pochádzajú jednotlivé výrobky. Je správne, aby spotrebitelia vedeli, či jedia jablko napríklad ktoré bolo vypesované v regióne Venete, Veneta alebo niekde inde alebo či náhodou nejedia čínske jablko, kde možno neboli dodržané všetky pravidlá, ktoré sa dodržiavajú v Európskej únie. Ďakujem. A teraz pani Diane Dodds, 1,5 minúty. Uh, president pani predsedajúca, pán komisár. Ďakujem za príležitosť prehovoriť k tomuto veľmi dôležitému bodu. Spotrebitelia veľmi správne žiadajú, aby potraviny, ktoré nakupujú, boli bezpečné a vyrobené na vysokej úrovni. Ja podporujem takýto systém, ktorý podporuje tieto normy a podľa mňa to bude priateľné pre väčšinu spotrebiteľov a pre väčšinu pestovateľov propagácia a marketing budú zamerať úspech alebo neúspech takejto politiky. Chcela by som opäť naznačiť, že musíme konať proti možnému falšovaniu výrobkov, ktoré sú nesprávne označované. Tak ako mnohí kolegovia v tomto parlamente som tiež proti proti logu Európskej únie. Podľa mňa by to nemalo zmysel. A takisto by to nepomáhalo spotrebiteľom. Pokiaľ ide o označovanie krajiny pôvodu a geografických indikátorov, tak tie sú dôležité, pretože e, podporujú dané lokality, dedictvo a taktiež aj oblasti, ktoré závisia od pestovania, aby vyrobil určitého výrobku. Pochádzam zo Severného Írska a sme vývozcami polnospodárských výrobkov. A ja nechcem, aby sme tu mali nejaké označovanie EÚ, aby sme vytvorili rovnaké podmienky pre všetkých, pretože by to malo škodlivý účinok na poľnohospodárstvo. Tak ako ďalší kolegovia podporujem schémy zaisťovanie kvality a geografické označenie. Ďakujem. A teraz pani Kestinger, dve minúty. Pani predsedajúca, kolegyňa a kolegovia, pre európskych farmárov je produkcia kvalitných produktov základom a to, že musí byť e, prepojenie medzi kvalitou a pôvodom, je bez pochyby e, významné. To je veľká príležitosť pre našich farmárov. Kvalita ako kľúčový faktor má vý, veľký význam v celom potravinovom reťazci na e, života schopnosť producentov potravín v celej EÚ. Mm, výroba kvalitných potravín má dlhú tradíciu a v mnohých vidieckých oblastiach je často jedinou možnosťou zárobkovej činnosti. Aby sme zabezpečili tieto vysoké štandardy kvality, e, sú nevyhnutné kontroly a objektívne kritéria, avšak je faktom aj to, že hospodárske úvahy zo strany spotrebiteľov e, zohrávajú svoju úlohu, pretože kvalita má svoju cenu a farmár potrebuje tiež nejaký férový zárobok. Avšak spotrebiteľ má možnosť využiť lacnejší produkt, hoci sa tak často rozhodne pre menej kvalitný výrobok. Jedna vec ale musí byť jasná. Spotrebiteľ musí mať voľnosť rozhodovať sa naozaj podľa objektívnych a zrejmých kritérií. A preto musí dôjsť aj k všeobecnému budovaniu povedomia u našich spotrebiteľov. Potrebujeme chránené údaje o pôvode a e, ďalšie ochranné značky. Potrebujeme e, úpravu e, označovania výrobkov z napríklad z horských oblastí alebo geneticky modifikovaných. Potrebujeme ale aj poukázanie na tradičné špeciality a ekologické polnohospodárstvo. To v každom prípade treba zachovať. Ďakujem. Ďakujem pani Köstinger. A slovo má pán eh, Paolo de Castro, minúta 30. Signor Presidente, caro commissario, si aperta oggi... Drahá pani predsedajúca, pán komisér, teraz v Európe začína nové obdobie reflexie o kvalite, ktorá má byť garanciou pre spotrebiteľov, ale má zvýšiť aj konkurencie schopnosť našich producentov eh, v, na trhu, ktorý je oveľa konkurenčnejší a treba zdôrazniť, že pri našich produktoch sa treba stavať na kvalitu. Ďakujem za správu pánovi Scottovi. Myslím si, že my musíme podávať viac informácií, pokiaľ ide o pôvod a spôsob výroby výrobkov. Pán komisár, je nevyhnutné, aby tieto európske ustanovenia e, takisto zohľadňovali to, čo si želajú producenti, organizácie. Oni chcú stavať na kvalite a treba robiť tak, aby ich výrobky sa zapísali E, do toho zoznamu, čo chce trh, ale na základe rovnosti. To znamená, že kvalita je základným prvkom európskej stratégie v agroalimentárnej oblasti a preto musíme seriózne brať do úvahy návrhy výboru pre poľnohospodárstvo. Takto tieto európske výrobky budú skutočnou konkurenčnou výhodou. Pán Aniu, minútu. Pani eh, predsedajúca, chcel by som povedať v prvom rade, že som výrobcom vajíčok. Predpisy musia byť pre všetkých rovnaké. Kríza, eh, ktorá vznikla v Európskej únii, určite čoskoro udrie aj na výrobu vajíčok v Spojenom kráľovstve objavil sa tu zákaz na výrobu vajíčok a tento zákaz neplatí pre Rumunsko, Bulharsko a možno aj ďalších, ktorí majú dočasnú imunitu v rámci svojich prístupových dohod. Tieto krajiny e, môžu vyvážať vajíčka, e, ktoré vyprodukovali nosnice uzatvorené v klietkach už aj potom, ako vznikol ten zákaz v Spojenom kráľovstve. Tieto výrobky však musia byť jasne označené a po druhé, čo je ešte dôležitejšie, musíme zaviesť e, číslo 4 e, pre vajíčka, ktoré sú vyrobené ešte starým e, kolonizačným systémom. Pán Danten, dve minúty. Vážená pani pán komisár, pán spravodajca. Myslím si, že je symbolické, že vo vašom prvom vystúpení pred parlamentom, pán komisár, je to práve politika kvality, ku ktorej ste sa vyjadrili. Myslím si, že zdieľame spoločný prístup ku kvalite. Je to šanca pre naše najkrehkejšie oblasti. Môže to zlepšiť situáciu aktérov v jednotlivých územiach a predovšetkým poľnohospodárov. Je to silný signál spotrebiteľom v Európe aj v celom svete ohľadne nášho poľnohospodárskeho modelu. Šampanské víno, parmská šunka, niektoré španielské výrobky e, reprezentujú naše krajiny aj mimo hraníc EÚ. Uznesenie bude zajtra určite prijaté. A vy, pán komisár, musíte pokračovať v tejto politike, ktorá musí byť čitateľnejšia, musí chrániť spotrebiteľov, ale aj producentov pred chamtivosťou veľkých spoločností. Počas vypočutia som vás upozornil na potrebu dať globálnu kompetenciu riadeniu výrobkov tým štruktúram, ktoré sa týkajú e, názvov a označení pôvodu. E, to je veľmi dôležité, e, pokiaľ ide o kvalitu výrobkov a my sme vo výbore takmer jednomyselne za to hlasovali. Chcem odpovedať britským kolegom ohľadne článku 19 ovocie a zelenina. Áno, drahí kolegovia, nejde tu o to, aby sme sa vrátili dozadu, ale ani nemôžeme e, prijať e, takúto politiku v oblasti ovocia a zeleniny, keď sú distribútery jedinými, e, kto rozhoduje. Je dôležité toto zmeniť. A vy, pán komisár, môžete nás veľmi rýchlo presvedčiť o vašom zanietení pre túto špecifickú problematiku, ktoré dajú spotrebiteľom iný obraz o poľnohospodárstve. Pracujte rýchlo, dôverujeme vám. Ďakujem. A teraz e, pani Garcia Pérez, 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár. Kvalita poľnohospodárskych výrobkov je základný prvok e, potravinového reťazca a je dôležité pre udržanie konkurencie schopnosti európskych producentov. V správe pána Skota sa zdôrazňujú aj ďalšie prvky, ktoré musí komisia brať do úvahy. Nový typ kvality EÚ, ktorý odráža záväzok našich výrobcov e, produkovať v rámci únie e, a výrobky, ktoré a označenie Made in EU sa musí e, výlučne udelovať výrobkom, ktoré sú vyrobené u nás. Treba to o tom hovoriť v rámci VTO, ale aj v bilaterálnych rokovaniach je dôležité takisto harmonizovať e, systém výroby a harmonizáciu medzi členskými krajinami. Treba brať rovnako do úvahy nerovnováhu v oblasti komercializácie. E, treba zmeniť sektorové normy a treba rozširovať dobré skúsenosti tak, aby sme zachovali vzťah medzi kvalitou výrobkov a ich uznaním. Myslím tým predovšetkým na kontrolu systému certifikácie, ktorý ide tu o súkromné kontroly a často je to e, kľúč k prístupu do veľkých reťazcov. Ďakujem. A teraz pán Sojni, e, dve minúty. Mikrofón nemá zapnutý rečník. Pán Sojni, e, mikrofón. Takže začnem od znova. je dôležité pochopiť, o čo tu vlastne ide. Rodinné farmy je miestna forma vytvárania pracovnej príležitosti. Zlepšuje to miestnu ekonomiku a je to veľmi ľudské, pokiaľ ide o ochranu zvierat. Kvalita výrobkov udržiava v chode európsku ekonomiku. Odkiaľ pochádza daný výrobok je tiež dôležité. Miestne tradičné špeciality sú neoceniteľné tej oblasti, odkiaľ ja pochádzam, vo Fínsku, a máme vynikajúce syry, kozie syry a sú to výrobky s dlhou tradíciou, ktoré tiež majú svoj podiel na trhu. Teraz máme nového komisára. Musím vám povedať, že Polnohospodárske aktivity musíme mať schopnosť vykonávať všade v celej Európe. Ak to budeme mať na pamäti, budeme mať vynikajúcu budúcnosť, pretože budeme mať čisté a veľmi kvalitné výroky v Európe. Ďakujem. Ďakujem, pán Svojný, pán Jár. Ďakujem, pani predsedajúca. Ešte raz ďakujem eh, spravodajcovi. Je to naozaj dobrá správa. Kvalitné polnohospodárske produkty sú veľkou výhodou hospodárstva eh, v medzinárodnej eh, súťaži. Takisto prispievajú k rozvoju, vidieckého, rozvoju vidieka v EÚ. Polnohospodárske produkty EÚ už teraz splňujú vysoké normy a kvality. Európske normy platia celosvetovo ako veľmi náročné, avšak bohužiaľ to ešte nie je známe všetkým spotrebom spotrebiteľom a preto je dôležité, aby Európska únia zlepšila svoju politiku kvality a zároveň zlepšila aj informačnú politiku, pretože to je určitý stimul pre producentov ešte zlepšovať a aktivizovať sa v oblasti bezpečnosti a kvality. Spotrebiteľ má právo na to, aby polnomsárske produkty v EÚ mohol bez obav a bez starostí si vychutnať. Máme tu voľný pohyb v rámci EÚ a musíme mať povinné regionálne označovanie a označovanie pôvodu, čo sa navzájom nevylučuje. Na druhej strane, ak ide o veľkosti balenia alebo geometrické formy a polnohospodárských produktov, naozaj treba mm, pristupovať k veci s mierou EÚ. Tu nie je na to, aby sa zaoberala zakovrívením ohoriek ani veľkosťou píc. Takže naozaj varujem pred nejakou nadmenou reguláciou. Kto chce regionálnu hospodárskú pomoc, bude stavať na kvalitu a nie zakrivenie uhoriek. Ak, budeme mať, ak niekto chce mať jednotné uhorky v jednotnej veľkosti, v jednotných sklách, tak je to vec európskeho priemyslu a nie Európskej únie či parlamentu. A preto stavajme na kvalitu a nie na jedno, uh, ehm, baliace jednotky. A tu naozaj staviam na múdrosť a um, rozumný prístup Európskeho parlamentu a nášho nového komisára pána Čološa. Ďakujem. Slovo má pani Vasilica Dančila. Ďakujem, pani predsedajúca. V prvom rade chcem zablahoželať spravodajcovi k jeho prístupu k tejto veľmi dôležitej eh, správe o kvalite polnospodárských produktov. Eh, Trhy sú naozaj stále e, rôznorodejšie. My v Európe sa zaoberáme hygienou, bezpečnosťou, potravinovou, e, výživnou hodnotou a spotrebitelia sú stále viac opatrnejší, viac sa zaujímajú o to, ako polnospodstvo prispieva k udržateľnosti, klimatickým zmenám, biodiverzite, nedostatku vody a tak ďalej. A vzhľadom na tieto nové obchodné výzvy, tie hlavné silné stránky európskeho polnospodstva sa týkajú kvality. Únia má tú výhodu kvality a to súvisí s veľmi vysokou úrovňou bezpečnosti v celom potravinovom reťazci Eh, ku ktorému prispeli farmári a producenti. Avšak je tu viacero aspektov, eh, ktoré by mohli kvalitu zlepšiť. Myslím si, že Európska únia by mala propagovať kvalitné výrobky, ale mala by ich aj chrániť v medzinárodnom meradle. A keď vychádzame z tejto myšlienky, myslím si, že by sme mali uplatňovať prísnejšie kontroly na produkty, ktoré prichádzajú z tretích krajín, pretože to zabezpečí rovnaké podmienky pre produkty EÚ a tretích krajín. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem a slovo má pán Danelis na jednu minútu. Ďakujem pani predsedajúca, vážený pán komisár. Kvalita poľnohospodárskych produktov je nevyhnutná pre posilnenie konkurencieschopnosti producenta a jeho e, produkcie. A preto je tiež dôležité, aby označovaním bola táto kvalita vyznačená. Avšak predpisy spoločenstva predpokladajú, že mm, geografické údaje budú u niektorých produktov chránené a to zase umožňuje, že mnohé polohospodárske produkty vypadnú spod tejto ochrany, hoci splňajú veľmi vysoké požiadavky na kvalitu. Žiadame teda Európsky parlament, aby sa zamyslel nad tým, ako chrániť záujmy spotrebiteľa a ako lepšie chrániť lokálne dorábané polnohospodárske produkty prosím som lepšieho označovania. Takisto geneticky modifikované produkty treba špecificky označovať, podobne ako je to pri mlieku. Ďakujem a teraz voľná rozpráva a slovo dostane pán Nikulesku na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca politiky v oblasti kvality polnospodárských výrobkov môžu predstavovať riešenie pre mnohé druhy použitia polnospodárských výrobkov. A mali by sme klásť dôraz na kvalitu a nie kvantitu. Potrebujeme teda konsistentnú politiku v tejto oblasti aby sme európskym farmárom zabezpečili možnosť byť konkurencieschopní na medzinárodnom trhu. Správa pána Skotu je vítaná a umyslí komisára sú rovnako vítané. Aby sme teda dosiahli svoje ciele, ktoré sa týkajú kvality, potrebujeme ešte aj niečo iné. Potrebujeme v budúcnosti silnú spoločnú politiku, ktorá bude založená na dobrom financovaní, na kvalite polnospodárských výrobkov a silnejšom rozpočte pre európske polnospodárstvo. Potrebujeme nástroje, pre našich farmárov, aby sme zlepšovali naše politiky kvality a v neposlednom rade potrebujeme aj, aj rovnaké podmienky pre západné a východné krajiny. Pani Remers, jedna minúta. Liebe Kollegen, sehr geehrter Herr Ehm, vážení kolegovia, vážený pán komisár, tejto diskusii nesmieme zabúdať na to, že naše politické rozhodnutia sa musia dať prakticky realizovať. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy 4 a 5, tú praktickú realizovateľnosť nevidím a preto ich odmietnem. Označenie kvality treba, v tre- treba zásadne označovať um, ako pozitívne, pokiaľ je to dobrovoľné Eh, ak chcú producenti byť úspešní na menších trhoch. Avšak tieto súkromné logá sa nesmú uh, označovať ako nejaký kvázi štandard len preto, že sú tu nejaké veľmi silné supermarkety, ktoré by ich presadzovali. A to isté platí aj pre povinné uváž- uvádzanie pôvodu polnohospodárských produktov, ako je mlieko. Realizovanie tejto požiadavky by v polnohospodárskom spracovateľskom priemysle bolo ťažko realizovateľné. Musíme dbať o to, aby dobrá vôľa neviedla k prebujnelej byrokracii. Ďakujem. E, Ďakujem. A slovom pán Vojčechovský. Ospravedlňte ma, prepašte mi, že som skomolila vaše meno. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Chcel by som vás upozorniť na bod 9 správy, kde sa zdôrazňuje, že podľa rokovaní VTO komisia by sa mala snažiť zaručiť dohodu o neobchodovaní požiadavkách na neobchodovanie, aby všetky výrobky splňali rovnaké podmienky, pokiaľ ide o ochranu a zdravie zvierat a tak ďalej. Zároveň už asi stý raz hovoríme o týchto veciach a hovoríme o tom, že by sme mali uplatňovať tie isté normy, a pravidlá pre našich farmárov a zahraničných farmárov. Žiaľ Bohu, náš hlas si zatiaľ nikto nevypočul a naši spracovatelia, naši pestovatelia, chovatelia majú dodatočné náklady a preto táto súťaž nie je spravodlivá. To treba zmeniť a preto si cením to, čo sa zvorazne správe. Ďakujem, pán slovo má pán Molzer. Kontrola potravín je utopiou, ale aj dôsledky z toho vyvodené tiež a už z toho teda máme, už sme z toho v kaši, pretože síce Európska komisia môže vysloviť nejaké uh, varovania, ale nemusí a to sme videli a čo sa s tým stane, videli sme pri škandále s listeriami. Eh, ak chýba označenie, eh, má to negatívny dosah aj na eh, spotrebiteľov. Tí už sú jednoducho zmetení v tejto džungli označovania, pretože je tam niečo o farmároch, hoci je to priemyselne spracované a potom napríklad sa uvádza, že je to originál z Rakúska, ale prísady sú z celého sveta pomaly. A Uh, hoci sú spotrebitelia uh, ochotní zaplatiť za kvalitnejšie výrobky trochu viac, uh, je otázna, že dokedy, keďže aj medzi týmito sa nachádzajú všelijaké čierne ovce. A e, keď sa teda nedbá na kontrolu jednotlivcov, tak potom celý systém je ohrozený. Ďakujem, pán Dorfman. Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár. Dnes ste povedali, že tieto výrobky s označaním Európskej únie sú priekopnícke a sú mimoriadne dôležité pre určité oblasti. Chcel by som hovoriť o dvoch bodoch. Myslím si, že u e, takýchto výrobkov by mala existovať šanca, aby farmári sa dostali do ochranárskych zväzov. To nie je porušenie hospodárskej súťaže, ak aj je, tak to je o mnoho e, menšie porušenie, ako je e, koncentrácia v obchodných reťazcoch, ku ktorej došlo v posledných eh, rokoch. A pokiaľ ide o kvalitatívne normy, poznám diskusiu v tlači. Viem, že sa hovorí o tých krivých a rovných uhorkách, ale výrobce eh, chcú a potrebujú tieto pravidlá a preto eh, to pripomeniem aj zajtra pri hlasovaní a rozprave. Ďakujem. Slovo má pán Ferreira. Ďakujem pani predsedníčka, pán komisár. Certifikačné mechanizmy môžu byť príspevkom k valorizácii práce poľnohospodárov, zlepšia výnosy a takisto aj potravinovú bezpečnosť. Ale tieto postupy sú veľmi komplikované, trvajú dlho a sú aj nákladné a preto majú často negatívny dopad na malých a stredných poľnohospodárov, zvyšujú náklady na produkciu a ešte viac znevýhodňujú týchto malých producentov. Práve preto, ako aj preto, aby sme zabezpečili transparentnosť pre spotrebiteľa, certifikácia by mala byť robená verejnými inštitúciami a nemali by ju zabezpečovať producenti. A politika kvality si vyžaduje inú poľnohospodárskú politiku, hlbokú reformu SPP a právo na potravinovú zvrchovanosť. Treba, aby sme bránili poľnohospodárov a spotrebiteľov pred liberalizáciou trhov, globalizáciou, či už v rámci bilaterálnych dohôd alebo v rámci VTO. Ďakujem, pán Ferreira. A teraz pán Balčitis. Ďakujem, pani predsedajúca, komisár. Polnospodárske výrobky Európskej únie sa cenia na celosvetových trhoch, pretože sú veľmi kvalitné. A keď hovoríme o budúcich perspektívach spoločnej polnospodárskej politiky, tak si myslím, že kvalita by mala byť jednou z prioritých, pretože je to naša vizitka a je dôležitou súčasťou nášho sociálno-ekonomického života. Kvalitatívna politika by mala priniesť viac jasnosti do politiky označovania, ktorá by vlastne mala pomáhať spotrebiteľom na európskom trhu a mala by ich chrániť kvalitu európskych výrobkov. A mali by sme tiež označovať, ktoré výrobky obsahujú geneticky modifikované organizmy je tu možnosť používať takéto geneticky modifikované zemiaky napríklad ako krmivo. Keď tu nebude táto požiadavka, tak to môže ohrozovať aj naše zdravie, preto by bolo dobre mať toto označovanie. Ďakujem. Pani predsedajúca, vďaka spoločnej polospodárskej politike máme v Európe ponuku veľmi kvalitných výrobkov a preto správna kvalita a ponuka zabezpečuje našu potravinovú bezpečnosť. Informácie o kvalite výrobkov by ste teda mali dostať k spotrebiteľom a všetky výrobky, ktoré sa môžu predávať v Európe, by mali splňať určité kritéria. Domnievam sa teda, že všetky tieto vlastnosti treba určiť na balení. Sú to vlastnosti, ktoré určujú kvalitu daného výrobku. Takisto miesto pôvodu surovín by sa tam malo označovať a spôsob spracovania, pretože spotrebitelia by mali vedieť, čo kupujú a za čo platia. Toto posilní konkurencieschopnosť našich výrobkov oproti dovážaným výrobkom, ktoré nesplňajú tie isté požiadavky. Ďakujem a teraz pán Obermajer. Ďakujem pani predsedajúca. Podarená správa pána spravodajcu sa zameriava správne ale nezávadnosť živ- podmienok poľnohospodárstva životného prostredia musí byť maximálnou prioritou. A chcem poukázať na označovanie pôvodu. E, musí byť jasne uvedený pôvod aj suroviny. Preca nemôžeme ošvindlovať spotrebiteľa e, napríklad z Číny sa dovezie nejaké zrno a potom sa to predáva ako nejaký rakúsky lisovaný olej. Takisto z rôznych surovín sa vyrába nejaká tyrolská slanina a našich producentov musíme podporiť pre prospech našich spotrebiteľov a polnohospodárov. Ďakujem. Ďakujem. A posledný, poslednou bude pani Nedelčeva. Pán prezident, pán komisár, vážení колеги! Vážený pán komisár, drahí kolegovia, gratulujem kolegovi Scottovi k správe, ktorá hovorí jasne o vôli Európskeho parlamentu aktívne participovať na rozprave o spoločnej poľnohospodárskej politike. Ja podporujem etiketáž a európsku etiketu, ktorá je dôkazom toho, že výrobok bol vyrobený v Európe. Pokiaľ ide o názvy s označením pôvodu, tak to je niečo povinné, lebo my takto chránime e, produkciu istých regiónov a dávame garancie spotrebiteľom. Rovnako si myslím, že musíme zachovať nástroj e, tradičnej poľnohospodárskej výroby, a myslím si, že je treba, aby sme vedeli, že feta pochádza e, z Grécka a ktorý sír zase je bulharský. My musíme sa snažiť udržať kvalitu a konkurencieschopnosť našich výrobkov. Ďakujem. Pán komisár, teraz dávam slovo po týchto e, mnohopočetných vystúpeniach vám. Ďakujem, pani predsednička. Nechcem sa venovať všetkým otázkam, najmä preto, že zajtra sa bude hlasovať. No napriek tomu by som zdôraznil niektoré prvky, ktoré tu zazneli častejšie. Pokiaľ ide o fúziu niektorých systémov e, geografického označenia, ja plne chápem znepokojenie niektorých poslancov. Môžem vás ubezpečiť, že nemám v úmysle zničiť niečo, čo funguje, na čom záleží spotrebiteľom. My chceme len viac zviditeľniť a skoherentniť systém kvality a takisto chceme aj v medzinárodných rokovaniach, aby bol tento systém uznaný, aby ho mohli naši partnery uznávať. Čiže ja nemám vôbec e, žiadny úmysel e, zrealizovať fúziu preto, aby som túto fúziu zrealizoval. E, týka sa to jasne identifikovateľných vecí. Pokiaľ ide o logo o európskej kvality, aj tu treba diskutovať o cieľoch, ktoré sú s tým spojené, pretože ak ide len o to, aby sme rešpektovali základné normy, e, ktoré všetci európski producenti a poľnohospodári rešpektujú rovnako ako aj e, producenti, od ktorých my importujeme tieto výrobky, lebo všetci importéri musia a importované produkty musia rešpektovať minimálne hygienické a zdravotnícke normy. Čiže je dôležité, aby sme dobre diferencovali naše vlastné výrobky od iných výrobkov. Takže neviem, treba európske logo alebo logo pôvodu. Tam sa na to treba nad tým zamyslieť a aké riešenie bude najlepšie. Pokiaľ ide o označovanie na medzinárodnej úrovni, tak e, tam treba vyvíjať úsilie, aby tento systém bol uznaný našimi partnermi my sa to snažíme presadiť v rámci VTO, ale aj vždy, keď hovoríme a keď rokujeme e, bilaterálne o bilaterálnych dohodách. My budeme v týchto krokoch potrebovať a ja by som si želal počas môjho mandátu posilniť politiku komunikácie a presadzovania týchto značiek kvality na medzinárodnej úrovni, pretože to môže byť e, triumfom e, ktorý môže posilniť našu prítomnosť na medzinárodnej scéne, pokiaľ ide o e, označenia istých hôr alebo ostrovov, tak my tiež sa zamýšľame, ako to z, zosystematizovať. Chceme takisto e, pomôcť poľnohospodárom, ktorí chcú na tom pracovať. Pokiaľ ide o interprofesionálne organizácie a o úlohu e, vo v riadení tých chránených zemepisných označení, tak my najmä pokiaľ ide o mlieko, tak tam sa to najviac týka, takže tam sme pripravili e, objednávku štúdie dopadu kvót na e, dobré fungovanie tohto systému kvality a dúfam, že na základe tejto správy budeme vedieť, aké opatrenia budeme môcť prijať. Ďakujem. A na záver dám slovo správodajcovi pánovi Scottovi. Ďakujem pani predsedajca, ďakujem pán komisár Čološ. Iba veľmi stručne. Chcel by som sa vrátiť ku krajine, k zemi, pretože odtiaľ pochádzajú naše výrobky, odtiaľ pochádzame my a to by sme si mali v budúcnosti chrániť. A musíme chrániť tých, ktorí obrábajú pôdu, ktorí tam pracujú, ktorí pestujú výrobky, vyrábajú tie výrobky a z ktorých majú užitok ľudia, ktorí na trhu alebo v obchode kupujú tie výrobky. Takže treba naozaj prejaviť úctu voči tým ľuďom, ktorí obrábajú tú pôdu, niečo pestujú, ale musíme ukázať aj úctu spotrebiteľom. Prečo sa pýtame spotrebiteľov, čo chcú? Súhlasil by som s tým návrhom. A keď má byť výrobok označený, tak to označenie by malo byť zrozumiteľné pre spotrebiteľov, malo by byť zjednodušené, nemali by tie označenia byť také zložité, ako vidíme dnes. Prečo by spotrebiteľ nemala vedieť, že keď si kupuje liter mlieka pochádza z Európy alebo z Brazílie. A nech si spotrebiteľ vybere, keď si myslíš že brazilské mlieko je lepšie ako európske mlieko. No dúfam, že táto e, správa bude užitočná aj pre pána komisára Čološa, že bude mať nad čím premyšľať, keď si ju prečíta. Ale chcel by som ešte povedať, že sme sa mali pozrieť na prepojenie medzi pôdou, výrobcom, spracovateľom a spotrebiteľom. Musíme presne nad týmto porozmýšľať, keď chceme chrániť kvalitu hovoríme o tom, že chceme chrániť kvalitu našich výrobkov. Naše výrobky dobre chutia a sú zdravé. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vaše vystúpenia. Týmto uzatváram rozpravu a zajtra bude hlasovanie. Takže prejdeme k ďalšej rozprave. A to je vyhlásenie komisie o